Dobrý deň, prajem všetkým. Poprosím vás, aby ste si sadli, aby sme mohli začať. Aj tak už máme isté oneskorenie. Allora partiamo con eh, l'adozione. Na úvod by sme prijali eh, návrh programu schôdze. Ako vždy, tento program máte vo svojej dokumentácii Ak nikto nemá čo dodať alebo nejaké pripomienky, tak by sme tento program považovali za schválený. Pokiaľ ide o oznámenia, chcela som vám pripomenúť predovšetkým, že bude stretnutie nášho výboru útorok 27. marca spoločné stretnutie s výborom pre dopravu k mechanizmu prepojenia dopravy v Európe podľa článku 51 a rada by som vám toto stretnutie pripomenula, lebo nemali sme to v pôvodne schválenom kalendári. hneď ideme k bodu 4 programu. Program pre konkurencie schopnosť podnikov a malé a stredné podniky. Dnes je viacej bodov, ktoré sa budú venovať tejto problematike. A je pre nás cťou, že je tu medzi nami pán Daniel Kalecha, je tiež mužom malých a stredných podnikov na európskej úrovni a samozrejme je aj predstaviteľom DG pre podnikanie. Dávam hneď slovo spravodajcovi, pánovi Krojcmanovi. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Program konkurencie schopnosti malé, pre malé a stredné podniky, v skratke COSME, pre roky 2014 až 2020 sa týka všetkých tých aspektov končiaceho sa rámcového programu v roku 2013, pokiaľ ide o konkurencieschopnosť a inováciu, v skratke SIP, ktorý sa týka práve konkurencieschopnosti. Všetky ostatné prvky SIP, tak ako to je aj v rámci obdobia IKT, podpory, inovácie, to všetko už bude spadať pre no, do nového rámca inovácie Horizon 2020. Preto tu ostávajú ešte opatrenia programu CI, pokiaľ ide iniciatíva inovácie, okrem oblasti inovácie. Do toho spadajú úspešné opatrenia, ako napríklad e, skupina nezávislých záujmových druhov, skupina Stoiber, o finančné nástroje, pokiaľ ide, pokiaľ ide o vlastný kapitál alebo pod, pre požičkové financovanie a pokiaľ ide takisto je, pokiaľ ide, pokiaľ ide o mm, Enterprise Europe. Ide tu o to, aby sme privítali tento projekt si v tom zmysle, že nie je e, absolútne absorbovaný do programu, si tak to bolo pôvodne naplánované na tým vlastne e, konkurencieschopnosť neinovatívnych podnikov, predovšetkým malých a stredných podnikov, budú môcť podporované byť aj zo strany európskych projektov. A tu vlastne európsky poslanci, pán Tačiani a ostatní sa v tomto zmysle angažovali. Je celkom dobre, že máme rozpočet vo výške 2,5 miliardy eur v porovnaní s rozpočtami pre podobné opatrenia programu CIP tam to bolo iba 1,25 miliardy, či bolo to dvojnásobné. Týka sa to finančných nástrojov, ktoré vlastne budú dotované vo výške 1,4 miliardy. Toto navýšenie je veľmi potrebné, pretože z pozitívnej skúsenosti s tým vieme, že požiadavky, pokiaľ ide o financovanie, tu po, požiadavky prekročili možnosti financovania, pokiaľ sa pozrieme predovšetkým na štátne a dlhové krízy. Tu by som však chcel predniesť niektoré zlepšovacie nápady. Kozme by sa mal sústrediť predovšetkým na podporu konkurencie schopnosti malých a stredných podnikov. Politické ciele sú vo všeobecnosti uvítania hodné, ale mohli by sme sa ešte do istej miery prispôsobiť. Ide tu o dva hlavné ciele Prvý hlavný cieľ je, a teraz budem citovať, posilnenie konkurencie schopnosti a udržateľnosti podnikov Európskej únie, vrátanie turizmu, teda cestovného ruchu. Udržateľnosť ako taká v zmysle boja proti zmenám klimatického charakteru, to takisto do tohto cieľu spada. Ide tu o veľmi dôležitú politickú prioritu, avšak nemalo by to byť kľúčovou, kľúčovým bodom tohto programu, pokiaľ ide o podporné programy pre malé a stredné podniky, tieto by sa týmto obmedzili. Preto som za to, aby sa tento program vzhľadom na do určitej miery obmedzeného rozpočtu sústredil hlavne na pôvodný cieľ, to znamená posilnenie konkurencie schopnosti. Toto, patrí, toto platí pre všetky oblasti, to si musíme uvedomiť. Namiesto toho, však pokiaľ ide o opatrenia podpory udržateľnosti, malo by to byť podporované programom Horizon 2020, pretože práve v tomto programe je cieľ udržateľnosti podporený viacerými cieľovými bodmi. Je tu 6 miliard, pokiaľ ide o čistú energiu, účinnú energiu, 7,2 miliardy, pokiaľ ide o e, dopravu v súlade so životným prostredím, 3 miliardy, pokiaľ ide o ochranu životného prostredia, energetickú účinnosť. Pokiaľ ide o udržateľnosť, táto sa z dlhodobého hľadiska tu sú požiadavky takisto navýšené o 3,2 miliardy a to je vlastne celkový rozpočet kozme. Pokiaľ ide udržateľnosť ako takú, držateľný rozvoj sa môže vzťahovať aj na podniky a tento aspekt by mal byť e, zohľadnený práve programom COSME. To znamená, že my chceme konkurencieschopnosť zabezpečiť práve týmto programom, ale zároveň tu ide aj udržateľnú konkurencieschopnosť. A keď hovoríme o udržateľnosti v tomto aspekte, tak si musíme uvedomiť, že táto súvislosť je správne formulovaná. Pokiaľ ide o malé a stredné podniky zo všetkých sektorov hospodárstva by mali mať rovnakú príležitosť aj po prijatí E, cestovného ruchu ako bodu do Lisabonskej zmluvy, si musíme uvedomiť, že táto, toto odvetvie je veľmi dôležité v kontexte celkového hospodárstva. Uvedomujeme si, že cestovný ruch sa je teraz dôležitý aj po prijatí Lisabonskej zmluvy. Už som vlastne vo výbore IMCO predložil správu, akým spôsobom by sme cestovný ruch v Európe mohli podporovať, pretože to musí byť cezhraničného charakteru táto podpora. V tomto zmysle sa musíme sústrediť aj v rámci týchto projektov. Možno sú projekty v tejto oblasti, ktoré by malým a stredným podnikom mohli patrične pomôcť a pomôžu vlastne aj cestovnému ruchu, ale musí to byť e, celoeurópsky kladené. Táto požiadavka musí byť jednoducho splnená. Pokiaľ ide o oblasť cestovného ruchu, tam je 131 miliónov eur, ktoré sa požadujú a napríklad pokiaľ ide o projekty, pokiaľ ide o uvedenie na trh nových konceptov, tak tam sa požaduje iba 85 miliónov eur. To znamená, keď hovoríme o oblasti cestovného ruchu a chceme zohľadniť aj ten aspekt uvedenia na trhu, tak aj tu to môžeme zapracovať a to je vlastne kľúčová výpoveď. My chceme konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov posilniť a keď sa nám to podarí dosiahnuť, tak vlastne dosiahneme tieto ciele v tom zmysle, že sa nám podarí vytvoriť aj nové pracovné príležitosti. Oba aspekty pri malých a stredných podnikov sú dôležité v rámci toho cieľa, pokiaľ ide o podporu tejto iniciatívy. Prenos podnikov je veľmi dôležitý, pokiaľ ide o hospodársky rast. Častokrát sú staré podniky pohltené novými a týmto sa vytvoria nové pracovné príležitosti. Podľa odhadov komisie je tu riziko, že sú ešte určité nedostatky, pokiaľ ide o tento fenomén. Musíme sa tu zamyslieť, ako sa nám podarí dosiahnuť to, že podniky e, budú aj po kúpe iným podnikom, napríklad ide o rodinné podniky, keď už tam nie je príležitosť, že napríklad keď je rodinný podnik, že to bude ďalej pokračovať v jednej rodine, že sa tieto podniky zachovajú, zachovajú sa pracovné príležitosti. Pokiaľ ide o Horizon 2020, mali by sme to celkom od, jasne oddeliť od tých programov, o ktorých hovoríme, m, pretože každý splňa vlastné charaktery. Keď hovoríme o kozme, tak si uvedomujeme aj, po, aj také charaktery ako napríklad urýchlenie dodávok tovaru na trh, a zlepšenie produktivity a zdrojového zabezpečenia. Všetky tieto aspekty sú podľa mňa výsledkami inovácií, ktoré nevychádzajú priamo z výskumu, ale ide tu predovšetkým o optimalizáciu postupov. Preto tu vlastne ide aj otázku, či táto inovácia v širšom slova zmysle nemôže byť podporovaná priamo z programu COSME. V tomto zmysle by potom tento program vyžadoval si viac financií. Musíme malým a stredným podnikom umožniť e, situáciu čo možno najjednoduchšiu, pokiaľ ide o vstup do týchto programov. A preto si musíme umyslieť aj to, že do akej miery vlastne budeme mať stanovené latky v rámci tých programov ako Horizon 2020, či nie sú už príliš vysoké pre malé a stredné podniky. Preto už budeme o tomto hovoriť aj s kolegami, ktorí sa angažujú v kontexte projektu Horizon 2020 a musíme sa pozrieť na to, ako sme malým a stredným podnikom prístup do týchto programov zjednodušili čo možno najviac a či je tu možno lepšia možnosť financovania z programu COSME, tak by sme mali túto príležitosť využiť. Mali by sme sa zamyslieť nad tým, či Horizon 2020 nebudeme využívať na to, na čo vlastne je, to znamená inovácia výskumu a pre malé a stredné podniky, ktoré majú zhruba 200-250 zamestnancov, ktorí v tejto oblasti majú aj príležitosť na to, aby čerpali e, prostriedky práve z Horizon 2020. Integrácia, na základe ktorej sa merajú, dosa, merá dosažiteľnosť takýchto výsledkov, to by sme mali prepracovať, pretože sú tu určité oblasti, kde sa sústredíme viac na kvantitatívne ako na kvalitatívne indikátory a aby jednoducho to, čo vlastne potrebujeme odmerať, aby sme aj to aj vyhodnotili a odmerali. Napríklad nestačí nejaká zmena, pokiaľ ide o správne náklady pri malých a stredných podnikov, e, pokiaľ ide o založenie podniku počet takýchto zjednodušujúcich postupov má malú výpovednú hodnotu, pokiaľ ide o posilnenie schopnosti. Lepšie by bolo namiesto toho takéto náklady na podnik e, podporiť ktoré vlastne ušetria takéto podniky na základe takýchto postupov a cieľom by bolo odbúrať byrokraciu. A to vlastne podporuje aj skupina Stoiber. A to je vlastne dobrá myšlienka, ktorú by sme mali podporiť tá vrchná hranica, pokiaľ ide o ručenie požičkami, požičiek, tak tá je príliš nízka podľa mňa. Pokiaľ ide o tento finančný nástroj, tam je istenie požičiek zabezpečených iba do výšky 150 tisíc eur. Pokiaľ ide o zvyšok, tak tam máme iné nástroje, ktoré už spadajú pod Horizon 2020, ale iba v prípade projektov, ktoré sa týkajú inovácií. To znamená, že požičky pre neinovatívne podniky sú nad rámec hranice 150 tisíc eur, respektíve nad hranicu tých 150 tisíc ich nepokrýva žiadny z týchto dvoch programov. Aj v prípade takých podnikov, kde je táto suma prekročená iba málo hoci by to bolo v prospech takáto podpora európskeho, podpory hospodárstva. Týmto spôsobom by sa dali vlastne zabezpečiť aj lepšie a vyššie investície, ktoré naše podniky nutne potrebujú. Po siedme finančné nástroje by mali byť e, harmonizované na úrovni jednotlivých na, na úrovni jednotlivých štátov. Takisto sa musíme pozrieť aj pokiaľ ide o e, ručenie pôžičiek e, cezhraničného charakteru, pretože požiadavka pre takéto požičky sa v budúcnosti bude navyšovať. Malé a stredné podniky majú veľkú potrebu, pokiaľ ide o pôžičky, ktoré majú viesť do priamých investícií na lokálnom trhu. Európska pridaná hodnota by mala viesť práve k tomu, že by sa týmto podporovali investície, ktoré jednoducho na nárovnej úrovni nemôžu byť financované tak ako sme to videli v prípade e, niektorých európskych podnikov. Ja viem, že to bolo trochu komplexné, ďakujem veľmi pekne, ale očakávate pravdepodobne od spravodajcu, že uvediem nejaké body, ktoré by slúžili ako impulzy a teším sa teraz na pripomienky komisie, ako aj mojich kolegov tieňových spravodajcov. Ďakujem veľmi pekne. Grazie, la Ďakujem. Slovo má predstaviteľ Európskej komisie, pán Daniel Kalecha Krespo. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, vážení poslanci, vážené poslankyne, dámy a páni, je veľkou, veľkým potešením byť tu dnes medzi vami a môcť prezentovať program COSME v tomto výbore. Ja už od 1. februára som novým generálnym raditeľom generálneho riaditeľstva pre priemysel a podnikanie, ale už rok som vlastne špeciálne vyslancov pre malé a stredné podniky, v čom budem pokračovať aj naďalej. Podľa mňa je veľmi dôležité ukázať, že podporujeme e, politiku malých a stredných podnikov. Mám určité priesvitky, ktoré budem v stručnosti prezentovať kde sa budem sústrediť hlavne na ciele programu COSMO. Prvá priesvitka ukazuje význam malých a stredných podnikov v európskom hospodárstve a toto je vlastne ten východiskový bod. Malé a stredné podniky zohrávajú kľúčovú úlohu v európskom hospodárstve. Máme 23 miliónov malých a stredných podnikov, čo je vlastne 99 európskych podnikov a sú najväčším zdrojom vytvárania pracovných príležitostí. Dva z troch pracovných príležitostí, dve z troch pracovných príležitostí sú vytvorené práve súkromnými podnikmi. Ak sa pozrite na štatistiky, ktoré má k dispozícii komisia, tak na za posledných 8 rokov 85% všetkých nových pracovných príležitostí boli vytvorené práve zo strany malých a stredných podnikov. To znamená, že oni sú tou chrbticou európskeho hospodárstva a potrebujeme veľmi silnú politiku na to, aby sme podporovali práve malé a stredné podniky. Druhá priesvitka vám ukáže, že sú veľmi dôležité, sú kritické, ale zároveň sú aj tým najslabším ohnívkom tohto reťazca. Ako vidíme, hospodárska kríza veľmi postihla práve malé a stredné podniky. V Európe momentálne máme, ja som vždy hovoril, že máme 23 miliónov nezamestnaných a máme 24 miliónov nezamestnaných, čo je 10 našej pracovnej síly. A to je vlastne deficit HDP na úrovni 7 e, zadlženie na úrovni veľmi vysoké. Všetky tie makroekonomické problémy majú veľký dopad práve na malé a stredné podniky, som povedal, pretože sú najviac postihnuté práve hospodárskou krízou. Čo sú vlastne tie problémy, ktoré musia malé a stredné podniky čeliť? A najprv treba povedať, že ide tu nedostatok mm, finančných prostriedkov. A to je najväčší problém. Máme tu krízu s pôžičkami. Takmer tretina malých a stredných podnikov, ktoré sa požiadali o pôžičku v banke, nedostali tie finančné prostriedky, ktoré požadovali. Buď sa im povedalo priamo nie, alebo sa im povedalo, že vám nedáme tie peniaze, o ktoré žiadate v tej výške. Zhruba 500 tisíc až 700 tisíc podnikov má tento problém práve momentálne v súčasnosti. Ďalší problém, ktorý tu máme, je prístup na nové trhy. Iba jeden zo štyroch európskych malých a stredných podnikov priamo vyváža na iné trhy v rámci Európskej únie. A iba jeden z 8 podnikov to robí aj za hranice Európskej únie. To znamená, majú štruktúrálne problémy na to, aby sa angažovali viac v exporte. V neposlednom rade chcel by som poukázať na zaťaženie byrokraciou aké je ťažké pre malý a stredný podnik splniť všetky požiadavky, ktoré stále na novo prichádzajú, nové postupy, nové správy, nové formality. To je skutočne veľký problém a kedykoľvek hovorím s malými a strednými podnikmi, tak mi povedia, urobte niečo, pretože jednoducho my už nevzládame takéto množstvo nových pravidel, nových administratívnych postupov. Takže čo je našou reakciou na tento problém? Našou reakciou je, že sme vytvorili program COSME. Mm, komisia navrhuje, aby sme e, zacielili malé a stredné podniky v kontexte finančnej perspektívy. Všade v rámci týchto nových štrukturálnych fondov, nových finančných nástrojov budeme mať dimenziu aj pre malé a stredné podniky. Ale po druhé, takisto navrhujeme e, konkrétne šité na mieru programy, ktoré sa budú sústrediť na konkurencieschopnosť a rast pre malé a stredné podniky. Program program, ktorý bude špecificky zacielený na malé a stredné podniky, sa nazýva COSME. Konkurencieschopnosť a rast pre malé a stredné podniky, to obsahuje práve tento projekt. Bude obsahovať rozpočet vo výške 2,5 miliardy eur, ako povedal aj pán Kracman. A multiplikujeme vlastne dvojnásobne finančné prostriedky, ktoré boli v SIPE. To znamená, dávame veľkú pozornosť práve malým a stredným podnikom. 4 priority ktoré máme, tie súvisia so štyrmi problémy. Ako zistiť, ako zabezpečiť prístup k financiám, ako zlepšiť prístup na e, trhy, ako môžeme podporiť e, pod, podnikateľský sektor, ako môžeme zlepšiť rámcové podmienky pre podniky v Európskej únii. Ja teraz sa vyjadrím všetkým týmto štyrom bodom. Poprvé, ako môžeme zlepšiť prístup k financiám. Máme rozpočet vo výške 1,4 miliardy eur Máme dva veľké nástroje, ehm, malé záruky, kde bude rozpočet vo výške 1,4 milióna eur. Tým budeme mať k dispozícii, teda navrhujeme viac pôžičiek pre malé a stredné podniky. Prečo? Pretože vo väčšine členských štátov, keď malé a stredné podnik ide do banky, tak potrebuje finančnú podporu a Európsky investičný fond e, zabezpečí práve túto mm, podporu. Na základe štatistík, ktoré máme, tieto garancie, zábezpeky majú veľký pákový efekt. Pre každé euro, ktoré sa mobilizuje týmto spôsobom, máme 30 dodatočných euro e, v zmysle pôžičiek pre malé a stredné podniky. Ďalej e, kapitálové fondy. V SIPE máme mobilizovaných 2,2 miliardy e, menšou investíciou e, z tohto fondu, čiže to je taký stopákový efekt, aby sme získali finančné prostriedky malé a stredné podniky. Čiže 1,4 miliardy, e, to je jedno, jedno, kľúčové pre tento finančný program. Ďalšou prioritou je zlepšiť prístup na trhy Chceme sa sústrediť hlavne na, na zabezpečenie služieb pre malé a stredné podniky tak, aby tieto mohli expandovať, rozšíriť sa, keď bude podnik e, vyvážať, tak môže sa rozšíriť, môže sa inovovať, ale treba povedať, že malé a stredné podniky majú veľa problémov, potrebujú podporu, vzdelávanie, informácie a pomoc malým a stredným podnikom v zmysle nájdenia partnerov im umožní, aby mali aj nové príležitosti. Máme Enterprise Europe Network, sieť podnikateľov, ktorá e, tieto podmienky zabezpečuje malým a stredným podnikom a chceli by sme, aby sme mali posilnenú podporu v tomto zmysle. Máme Enterprise Europe Network, ktorá vytvára vlastne tú takú silnú platformu a takisto máme vyhlásenie e, malé podniky, veľký svet, Small Communication Big World. Táto sieť je takisto v 50 krajinách zastúpená, máme tam obchodné komory, komory mm, asociácie podnikateľov máme zhruba 3000 kvalifikovaných zamestnancov, ktorí pomáhajú malým a stredným podnikom. Ale takisto chceme pokračovať so špeciálnou pomocou a chcem hovoriť o úspechu eh, IPR eh, kontaktného pomocného miesta v Číne. Ide o špecifickú podporu malých a stredných podnikov, ktorí, ktoré majú problémy v istých silňujúcich ekonomikách. A za tým je Európsky parlament. Bola to pilotná akcia. Chcem sa za to poďakovať parlamentu, pretože vďaka tomuto kontaktnému miestu sme mohli naozaj pomôcť mnohým e, podnikom a je to dôležitý nástroj. Takže potrebujeme e, sieť, budeme to mapovať. Nechceme duplicity, ale myslím, že predsa len sú tu možnosti, ako pomôcť malým a stredným podnikom. Tretia priorita podpora podnikania. To je veľký problém v Európe. Keď sa pozriete na štatistiky, tak čím ďalej tým menej Európanov chce riskovať, čím ďalej tým menej Európanov chce e, založiť vlastný podnik. A keď si to porovnáte s Áziou alebo USA, tak e, Európa má problém s vytváraním nových podnikov, s podnikaním a obzvlášť dôležití sú tu mladí. Vďaka parlamentu sme eh, spustili Erasmus pre mladých podnikateľov a mladí podnikatelia môžu stráviť 6 mesiacov so skúsenejším podnikateľom a my by sme chceli túto iniciatívu ešte posilniť, pretože je to program, ktorý naozaj zaznamenal výrazný úspech. Ale potrebujeme sa pozrieť aj na ženy podnikateľky. Európska sieť eh, ambasádoriek podnikateľiek je eh, dobrým príkladom sme aktívni v 22 krajinách a týka a teda my by sme naďalej chceli e, poskytovať túto podporu. Takže toto je ďalšia oblasť, ktorú budeme schopní podporiť prostredníctvom programu COSME. Štvrtá priorita zlepšiť e, rámcové podmienky. Pán e, Krenčmen už niečo spomenul, takže čo s prevodom podnikov, ako je to so zjednodušovaním, ako znížime byrokraciu. Tento program môže prispieť k vykonávaniu Small Business Act, môžu sa šíriť osvedčené postupy, môžu sa v Európe e, uľahčiť isté rozhodnutia, napríklad e, znížiť lehotu na založenie podniku alebo uľahčenie prevod podnikov Eh, napríklad aj poskytnutím druhej šance a my si môžeme takýmto spôsobom vymieňať osvedčené postupy na úrovni politikov, ale teraz eh, sú tu aj eh, vyslanci každej členskej krajiny v oblasti podnikania a komisia to monitoruje. Takže COSME je program, ktorý by mal byť nástrojom na uplatnenie týchto opatrení. A už sa tu spomenulo niekoľko bodov. Spravodajca hovoril o cestovnom ruchu. Máme tu špecifický právny základ. Teraz je to v CIP a potrebujeme e, právny základ, to nám povedali naši právnici a ide o to, aby sme pokryli všetky odvetvia a potom e, prevod podnikov, to je taktiež dôležitý prvok, ktorý by sa mohol financovať a taktiež vzťah e, s iniciatívou Horizon 2020 a Zajtra sa o tom bude ešte hovoriť a my by sme si to s parlamentom, teda ten vzťah chceli vyjasniť. Ako chceme doladiť ukazovatele, e, bola tu spomenutá Štojberová skupina, my sme ochotní e, ďalej pracovať na vyjasňovaní ukazovateľov a taktiež sa tu hovorilo o výške pôžičiek pre podniky. Na tomto všetkom sa dá pracovať, ale e, na záver chcem povedať jednu vec, ktorá je tu uvedená na tejto poslednej priesvitke. Stojí pred nami veľká výzva, výzva a politika pre malé a stredné podniky je prioritná viac ako kedykoľvek predtým. Musíme mobilizovať e, financie a e, vynaložiť úsie, pretože toto sú obete krízy a malé a stredné podniky by sa mohli z krízy dostať ako kľúčoví hráči a pomôžu prekonať krízu. Takže musíme e, dať odpovede našim malým a stredným podnikom. Chceme im e, dať možnosti rastu, chceme spojiť naše úsilie s Európskym parlamentom. Ďakujem pekne. Grazie per questo. Ďakujem za vašu prezentáciu. Prvý tieňový spravodajca pán Bernstein. Thank you so much. Ďakujem pekne. väčšinou súhlasíme s výzvami pre naše malé a stredné podniky, prístup k financiám e, na trh a boj proti byrokracii. Na úvod poviem, že návrh komisie vyzerá veľmi dobre a chcem sa poďakovať generálnemu riaditeľovi za tento stručný úvod do tejto tematiky. Páči sa mi tá myšlienka zracionalizovania a zjednodušenia európskych programov a taktiež je to tá väzba na Horizon 2020, aby to bolo všetko prístupnejšie mrále a stredné padníky, ale Dôležitá je tu e, rovnováha s dlhodobou stratégiou a zvyšovanie európskej konkurencie, schopnosti a podpora podnika- podnikania, aby, aby to všetko naozaj prinieslo zmenu. No a kľúčový je prístup k financiám pre malé a stredné podniky. Ale v súčasnej hospodárskej klíme ciele Eh, by mali byť eh, zoradené podľa priority v rámci stratégie 2020 a 2,5 miliardy eur predstavuje iba 0,2 viacročného finančného rámca. A mali by sme to podľa mňa zvýšiť, teda rozpočet pre program COSME. Ja sa teším na diskusiu s pánom Krojcmanom a ostatnými tieňovými spravodajcami. Mám niekoľko bodov, eh, kde by sa to podľa mňa dalo ešte vylepšiť Napríklad cestovný ruch, nie som si istý, že naozaj by sa to tu malo tak vypichovať. Ja súhlasím s tým, čo tu pán e, Krojcman povedal, ale, ale je tu aj energetika, výroba potravín, IKT. E, ak tu vypichneme jedno odvetvie, tak to bude na úkor druhých a naozaj si myslím, že takto by sme mali napredovať. potom sú tu aj odvetvia e, s väčším potenciálom rastu ako e, cestovný ruch podľa mňa. A potom vyvážanie služieb, e, vnútorný trh pre služby, to je niečo nové, ale ešte stále sú tu mnohé umelé prekážky a prístup k financiám teraz. Podľa mňa naozaj je dobré využiť väčšinu našich prostriedkov v tejto oblasti. Politické e, iniciatívy by e, nemali e, riešiť problémy všetkých podnikov, ale ak e, sú ťažkosti získať úvery, tak by možno, že predsa len bolo dobré pozrieť sa, ako zvýšiť prístup ku kapitálu a teda umožniť rast ak teda podniky sú konfrontované s takouto ťažkosťou. Inak e, si myslím, že celkovo tento program Kosme vyzerá dobre a páči sa mi tá e, rovnováha, aj keď si myslím, že ten rozpočet programu Kosme je dosť malý e, vo svetle toho, čo by mohlo spraviť pre európsku konkurencieschopnosť musíme pamätať na konečný výsledok a musíme umožniť pákový efekt. E, naozaj tie peniaze musia účinne fungovať e, v teréne. Je dôležité, aby sme e, sprístupnili prostriedky našim podnikom a teda znížili administratívne prekážky. Musíme byť ambicioznejší, aby sme teda znížili byrokraciu. Potrebujeme jasné ciele zníženia byrokratickej záťaže. Aj my tu v Európskom parlamente e, vytvárame byrokraciu, keď vytvárame nové smernice napríklad, takže musíme e, aj my k tomu prispieť e, v iných oblastiach a preto tie jasné ciele zníženia. Prístup k trhu tu sa musíme ubezpečiť, že e, doplníme existujúce programy a štruktúry. Je to zásadné, keď hovoríme o pomoci malým a stredným e, podnikom, aby mali prístup k novým trhom a to je súčasť správy Paula Rubiga. O tej ešte budeme dnes hovoriť. A na záver, nemyslím si, že program COSME, ktorý už e, má tak malý rozpočet, by mal e, zahrňať aj krajiny e, EZVO, takže zamerajme sa na malé a stredné podniky, ale tie krajiny, ktoré nie sú súčasťou našej únie, neviem, či by mali takto ťažiť z európskych programov, ktoré majú zvýšiť e, konkurencieschopnosť EÚ. E, musíme e, myslieť na to, že ide o prostriedky daňovníkov, ktoré používame, ktoré by sme mali používať hlavne v členských krajinách. Ďakujem. Ďakujem za vaše vystúpenie. Ja sa nevyjadrím a uzatváram ale zároveň e, rečnícky zoznam, ale obmedzujem rečnícky čas na 3 minúty, lebo nie všetci budú mať čas. Začneme pánom Rybigom, nech sa páči. Ja, danke, Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja som rád, že pán Krojcman e, vypracoval takto dobrú správu. Ide v podstate o to, ako my v Európe budeme konkurencieschopnejší. E, je tu otázka e, krízy dlhu a e, vystáva otázka produktivity v rámci našich podnikov, takže musíme mať rámcové podmienky, ktoré umožnia, aby sme dosiahli ciele. Ide pri financiách hlavne o to, ako môžeme e, pomôž, pomôcť e, refinancovať členské krajiny a banky, a, ale samozrejme to nemôže byť na úkor malých a stredných podnikov, pretože e, ten kapitál v malých a stredných podnikoch v porovnaní s USA je škandalozne nízky v EÚ a nie je prístupný rizikový kapitál, keď nie je žiadna bonita malého a stredného podniku a na tom e, potom stroskotávajú investičné e, snahy a nie je možné vyplácať e, e platy. Slovenský minister financí, pán Mikloš, eh, povedal, že peniaze treba nechať tam, kde sú najproduktívnejšie a my sme sa naučili, že eh, väčšina pracovných miest eh, vzniká v malých a stredných podnikov, 85% nových pracovných miest vzniká v mladých podnikoch, to nezávisí od veku, ale od myšlienky a hlavne mladí podnikatelia sú veľmi výkonní 49 hodín týždenne v priemere pracujú týždeň, v týždni, takže to musí byť aj e, patrične ocenené. A preto e, je dôležité mať e, nanovo premyslený E, systém odpisovania. E, malé e, nové podniky začínajú a investície by si mali môcť dať do nákladov a komisia by tu mala porozmýšľať nad ideálnym, optimálnym systémom odpisovania. V Amerike je to zhruba do výške 5000 dolárov. To sa dá okamžite e, dať do nákladov. V Európe je to oveľa menej často a keď sa nedajú náklady hneď odpísať, tak e, potom sú tu iba teoretické zisky, ktoré sú potom ale zdanené a e, kvôli tomu sa podniky zadlžujú a tento začarovaný kruh treba prelomiť. Mali by sme porozmýšľať nad tým, či by sme pri e, malých nových podnikoch by sme e, nemali mať úplné oslobodenie prvých 5 rokov od takejto dane, aby bolo možné e, vyplácať riadne platy. A taktiež sa treba pozrieť na to, kto získava za riziko pretože je tu veľké finančné riziko a dosť často sú to peniaze od rodiny, známych, priateľov a e, banky dajú, dávaj, dbajú e, na, na dosť kvalitné záruky a potom, keď mm, to náhodou stroskota, stroskota tak e, sa o tieto investované prostriedky prichádza. Preto musí byť istá prémia za riziko, keď ho niekto je ochotný E, podstúpiť. Ja som e, aj e, v rozpočtovom výbore a preto chcem, aby sme bali na to, že malé podniky tie mikromultinacionálne podniky, teda také, ktoré sa zameriavajú na svetové trhy, aby sme im e, mohli poskytnúť špecifickú e, pomoc, pretože je tu riziko e, globalizácie a aj tento globalizačný fond by sa mal zamyslieť nad tým, ako pomôcť takýmto podnikom, aby mohli byť činné na svetových trhoch a taktiež by sme mohli porozmýšľať nad sankciami, ktoré niekedy e, môže uvaliť komisia. Mali sme prípad Microsoft, ale mnohé ďalšie. E, tieto penále by e, mali ísť priamo do programu COSME a taktiež nevyužité prostriedky z regionálneho fondu, tie by sa taktiež dali pripísať k programu COSME. A ešte chcem hovoriť o Európskom technologickom inštitúte, ktorý vznikol na šírenie vedomostí s cieľom byť konkurencieschopný na, na globálnej úrovni. Máme tu aj sprievodnú Lisabonskú e, e- agendu a treba to taktiež prepojiť s programom COSME, aby tých 24 e, miliónov nezamestnaných by sme opäť mohli v Európe zamestnať. Ďakujem pekne. Ďakujem kolegovi Rubigovi za dôležité vystúpenie a že spomenul aj rozpočet, ale nezabúdajte, ak budete takto časovo postupovať, tak e, nestihneme všetko, kolegyňa Merkis. Počte. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcem sa poďakovať za veľmi zaujímavé vystúpenie. Bol to veľmi stručný prehľad. Mohli by ste povedať, prosím, viac o prepojení medzi Kosme a Horizontom 2020 a programom e, leader, e, Leadership. Ak budeme schopní lepšie inovovať, tak potom internacionalizácia podnikov bude uľahčená pretože najskôr potrebujete mať výrobok, ktorý môžete predávať a e, niečo novátorské sa ľahšie predáva. Bude to niečo nové alebo veľmi tradičné, ako keďže tu máme predsedničku, napríklad tie krásne e, výrobky e, z Talianska, ktoré sa vyvážajú do celého sveta. Takže prosím, e, ako vidíte vy túto väzbu, toto prepojenie? A potom sú tu inovatívne podniky. Ja sa pýtam, aké, aké sú opatrenia v rámci programu COSME. Prístup k financiám, tu si hlasím s kolegami, jednoducho je to ťažké v časoch krízy, ale sú tu aj ďalšie problémy a konkrétne pravidla. Máme mnohé pravidlá, ktoré e, bránia získavať e, finančné prostriedky, ale dokonca bráňa e, prístup prístupu k iným ako národnému trhu. A ja mám pocit, že často e, sa zameriavame na vytváranie nových e, príležitostí, ale e, vytvárame tým aj nové prekážky. My nemáme jednotný trh v EÚ, napríklad čo sa týka osvedčovania. To, to je problematické pre lekárske výrobky potom bezpečnostné normy a, a ďalšie normy, to sa taktiež e, ťažko prekonáva. Takže mohli by ste e, povedať, aký je celkový e, prístup k malým a stredným podnikom v EÚ, nie iba v rámci programu COSME. Ja by som chcela mať jasno v tom. Ďakujem. Grazie, kolega Merkis. Ďakujem. A teraz kolegyňa Niblerová. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem veľmi pekne aj za zaujímavé prezentácie, tak zo strany pána krajcmana ako aj od vás, pán generálny riaditeľ. Ja by som predtým, než začnem, mám tri krátke pripomienky, ktoré chcem vysloviť, ale chcem zdôrazniť to, čo povedal aj pán kolega Rübich, že alfa a omegov je rizikový kapitál aj pre malé a stredné podniky, treba to vyčleniť. Možno na európskej úrovni by sme mohli vytvoriť spoločné programy, respektíve nástroje a aj v ďalšej oblasti mi hovoríš o srdca Paulivých, tie členské štáty, ktoré majú zvýhodnenia daňové, e, to nemôžeme robiť v Európskej únie, to je veľmi dôležité. Ešte tri pripomienky, ale v krátkosti. Mojou prvou témou, vedztené kolegovia a kolegyne, my často cestujeme a chceme vytvoriť dobré rámcové podmienky pre naše malé a stredné podniky, ale to, čo si každý deň uvedomujem, je to, že vlastne musíme už konečne naše slova pretaviť do činov. Práve pokiaľ ide o politiku pre malé a stredné podniky, tak aj na európskej úrovni mm, síce sa snažíme, ale nevidia z našej strany nejaké konkrétne výsledky a chcela by som apelovať na komisiu. Máme veľa iniciatív v parlamente, ktoré sme začali. Komisia takisto má určité iniciatívy, niekedy to vychádzalo aj z odporúčaní skupiny Štojber, ale predtým, pokým sa nám podarí niečo z materiál zhmotniť, tak to trvá častokrát roky. Napríklad pokiaľ ide o zjednodušenie účtovníctva, vyúčtovania, neviem ako dlho už na to čakáme, už to trvá 2-3 roky Mali by sme v tejto oblasti urobiť e, zjednodušenie práve pokiaľ ide o malé a stredné podniky, aby to, nie to, čo platí pre veľké, veľké podniky, pokiaľ ide o bilancie na konci roka pre obchodné registre, aby sme to očakávali od malých stredných podnikov, treba zjednodušiť. Myslím, že to teraz vysí práve na rade, pokiaľ viem, a žiadam komisiu, aby masívny tlak vytvorila v tejto oblasti, aby e, tu bol aj určitý verejný tlak aby sa už konečne veci pohli dopredu, pretože jednoducho nám naši e, predstaviteľa podnikov v členských štátoch nebudú variť. Druhý príklad, druhý bod, pardon, pokiaľ ide o podporu malých a stredných podnikov, takisto aj v tomto bode ste mi hovorili vlastne zo srdca. Treba však ide o to, aby sme si uvedomili, že aj pri ženách máme veľký potenciál, napríklad aj na vidieku a v tomto zmysle by možno komisia mohla urobiť s konkrétnymi iniciatívami niečo, aby sme zmenili tie modality, ktoré máme. Pretože dnes napríklad, keď v Európe chce začať podnikanie, tak bohužiaľ, ak sa to nepodarí, tak to my považujeme za niekoho, kto zlyhal. V Spojených štátoch amerických v iných regiónoch je takáto skúsenosť určitým ponaučením je to určitý nezdar na úrovni, na, na ceste k progresu. Možno by sme mali cez programy túto situáciu ošetriť. A ďalší bod, a veľká chvála pre komisiu, pokiaľ ide o zjednodušenie, téma zjednodušovania, dopadové štúdia, štúdie sa už robia na komisii, síce sa tu ešte dá veľa kritizovať, ale to, čo je tu dobré, čo možno to budete to vedieť aj potvrdiť, že komisia teraz sa vydala cestou politiky, že sa jasne hovorí, že malé a stredné podniky podľa mm, definície, tak ako sú definované v Európe, sú už podľa predpisov na európskej úrovni vyjaté, iba v prí, teda iba, že by spadali do tohoto sektora na základe špeciálnej výnimky. A bola by som rada, keby ste vedeli potvrdiť, že takto to um, u vás na úrovni komisie sa praktizuje každý deň. Grazie. Ďakujem. A teraz má slovo pani kolegyňa Hercogová. Thank you, Thank you. Ďakujem pekne, pani predsednička, budem stručná, avšak mám dva body, ktoré som chcela ja predniesť, potom ešte niektoré body za pani Patrišiu, to, ktorá tu dnes nie je tieňová spravodajka. Netýka sa to Kozme, ale chcem gratulovať mm, DJ, za to, že ste spustili ten týždeň, digitálny týždeň a som rada, že ste to zorganizovali už druhýkrát. Som rada, že môžem takýto projekt podporiť. Druhá osobná pripomienka, čokoľvek urobím na európskej úrovni, musí to vychádzať z konkrétnych rokov členských štátov. Čiže my komisia a parlament spolu musíme apelovať na členské štáty, aby sa nevzdávali politiky malých a stredných podnikov. Ja som rada, že v Maďarsku máme 83% plánu pre, SM, pre malé a stredné podniky, ktoré boli e, implementované, ale pravdepodobne to už nebude stačiť pre kozme. Mm, pokiaľ ide o kozme, poznáte moje stanovisko, budem vzdielať stanovisko tej nové spravodákyne tento program je ambiciózny, ale musíme robiť ešte viac a finálny cieľ je uvoľniť potenciál pre rast, ktorý je kritický pre udržateľný rozvoj malých a stredných podnikov a európskej spoločnosti ako takej. Jeden z hlavných problémov, ktorý tu máme, je požička, sú požičky pre malé a stredné podniky. Banky odmietajú požičiavať peniaze malým a stredným podnikom a preto majú nedostatok finančných prostriedkov a sú podkapitalizované. To znamená, je to problém a musíme si uvedomiť, že ľahký prístup k peniazom je kľúčový, aby sa znovu oživil podnikánsky sektor a zamestnanosť. Financovanie ako také nestačí, finančné politiky musia byť podporené štruktúrálnymi politikami. Treba vytvoriť zosietenie a podnikov. To je nevyhnutnosť na to, aby sme čelili medzinárodnej konkurencii finančné stimuly nemôžu byť jediným, jediným spôsobom rastu kulturálne vzdelávanie musí byť prepojené s podnikateľským sektorom, ktorý bude vidieť nad rámec európskych hraníc. Európska únia musí byť síce kľúčová v myšlienkach každého malého a stredného podniku, a dá sa to dosiahnuť iba um, určitým školením, ktorý bude podporovať vytvorenie takýchto sietí vzdelávania. Je veľmi dôležité na um, takéto um, nástroje, ktoré sú potrebné na to, aby sme boli konkurencieschopní na medzinárodnom trhu. Tento návrh predkladá perspektívu budúcnosti kozme, obsahuje viaceré princípy a načrtáva možnosti, ale nie sú tu konkrétne detaily, ako tieto intervencie, práve pokiaľ ide o oblasť internacionalizácie a zlepšovanie jednotlivých rámcových oblastí. Pani Demisi stoja, ako aj ostatné, požadujú zacielenie na pozornosti na rodovú otázku a takisto počiarkuje aj to, aby sme sa uberali smerom väčšieho množstva medzinárodných malých a stredných podnikov, ktoré by neboli zaťažené ešte navyšujúcou sa byrokraciou. Myslím si, že to sú tie hlavné myšlienky pani Detoja a myslím, že pani predsednička bude zdieľať jej názory. Ďakujem a teraz pán Odima slovo. Ďakujem pani predsednička, ďakujem aj Európskej komisii za to, že prišla s tými návrhmi k všeobecným cieľom. Myslím, že predrečníci zdieľajú tento názor, že nie je e, dôvod hovoriť predovšetkým právnom základe v tomto zmysle. E, počul som tiež poznámky k zjednodušeniu účtovníctva. Myslím, že pán Štojber veľmi, ktorý bol citovaný, nebol správne pochopený keď hovorí, že treba odstrániť účtovníctvo, no to nie je tak e, malé a stredné podniky, treba ich dostatočne informovať, treba to zjednodušiť, celý tento princíp. A veľmi dobre vieme, že problém zložitosti to nie je len problém účtovníctva, ale to je problém úpravy a legislatívy na daňovej úrovni, sociálnej úrovni v členských štátov. My sme šampióni sveta v rôznych e, úpravách a v zákonoch. E, je to všetko strašne zložité a v členských štátoch to treba zjednodušiť. A za každým, keď nejaký komisár chce vytvoriť nejakú novú normu alebo smernicu, tak by sme ho mali prinútiť, aby zrušil dve. To by bol užitočný návrh. A záverom, k malým a stredným podnikom je tu problém veku šéfov týchto firiem. A je to aj problém približenia sa týchto MSP, pretože nemajú dostatočnú veľkosť na to, aby sa súkromné firmy o ne zaujímali. Mali by sme spolupracovať aj s priemyselnými komorami a dosiahnuť tieto ciele. A potom ešte mladé firmy, neviem, či sú začlenené v tom texte, pretože sa nehovorí o veľkosti. Teda tie najmenšie firmy musíme bojovať proti tomu, aby zanikali Vieme, že veľmi často zanikajú a bankroty sú práve v týchto maličkých firmách a aby prvé 3-4 roky mali e, assessoring, teda aby mali poradenstvo a aby e, sme mohli týmto mladým firmám pomáhať, informovať ich. A nemôžeme hovoriť o sociálnom dialógu v MSP a sociálny dialóg je aj e, prvkom konkurencie schopnosti Potrebujeme mať ten sociálny dialog na európskej úrovni, aby bolo aj dobre sociálne prostredie v malých a stredných podnikoch. Ďakujem, hovorí pani predsednička pánovi Odi a teraz kolega Langen. Ďakujem pekne, pani predsednička. Keď hovoril pán generálny riaditeľ, mal som pocit, že politika malých a stredných podnikov ako keby teraz iba začínala. Ja si však pamätám, ja som v parlamente už dlhšie, ja si spomínam, že komisár Bangeman v 99., ktorý vtedy odstúpil, tento projekt už vtedy forsíroval a už vtedy v parlamente sa hovorilo o definíciách malých a stredných podnikov. Európska komisia od 90. rokov sa nepohla ani o milimeter dopredu. Všetky požiadavky z parlamentu dostala, predovšetkým pokiaľ ide o malé a stredné podniky zacielené na výskum, a všetky tieto návrhy, ktoré viedli k navýšeniu zamest- počtu zamestnancov a kapitálu, tak to zamietala. Ako to teraz vyzerá? Je komisia pripravená v rámci tohto rámcového programu pre výskum zapracovať do toho aj malé a stredné podniky? Zároveň tu pán kolega Benson hovoril aj o daňovom poplatníku. Ale viem už 15 rokov finančné prostriedky Európskej investičnej podniky už jednoducho z tejto banky nejdu, pretože byrokracia je príliš vysoká a pretože to malé banky robia radšej sami, pretože rozdiel v úrokoch je minimálny a, a zároveň, že mm, tie podmienky na žiadosti sú jednoducho už neprehľadné. A zároveň, pokiaľ ide o rizikový kapitál, áno, tu sa skutku dá urobiť ešte oveľa viac. A ak komisia s tými veľkými sumami, ktoré tu boli predstavené v kontexte kosmetu, zatiaľ iba návrh, pokým si však ja pamätám, to musí parlament odsúhlasiť, pokiaľ ide o rozpočet, ale pokiaľ ide o finančný výhľad, musíme to odsúhlasiť aj do detajlov. Ak komisia robí takéto návrhy, tak musí vychádzať z určitej skúsenosti, skúsenosti z posledných 20 rokov. A ja som presvedčený o tom, že tu je viacero usmernení, ktoré tu predniesli takí rečníci ako pán Rybik, Paul Benson. Ja som však presvedčený o tom, že tá otázka, či európska úroveň je správnym východiskom pre malé a stredné podniky. Túto otázku jednoducho musíme ešte prediskutovať a to celkom vážne v kontexte akejkoľvek nostalgie a priateľstva, ktoré máme vo vzťahu k malým a stredným podnikom. Európska únia, táto úroveň je skôr otázkou, sem by sa mala zaberať skôr na stredné podniky pretože tieto exportujú a pekár na lokálnom rozmere jednoducho neexportuje. A tu by sme mali rozlišovať a tu postradám pri komisii určitú e, súvislosť. Grazie, Grazie, kolega Lange. Ďakujem kolegovi Langenovi. Ešte slovo má pán kolega Ody, ešte na niečo zabudol a nevyminul rečnícky čas, ja ďakujem, ale ja som zabudol hovoriť ešte o prístupe k verejným zakázkám. Bolo uznesenie parlamentu schválené veľkou väčšinou, navrhol to ešte pán McCreevy, aby sa znovu vo VTO vyrokovalo, vyrokovala výnimka a nikdy sa to nakoniec neurobilo. A je to veľmi ťažko pochopiteľné medzi nami, tie kvóty pre malé a stredné podniky v tých verejných zákazkách. To je dôležité. Ďakujem, to bola výnimka v rečníckom čase. Hvala lepa, gospa predsednica. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pánovi Krojcmanovi aj generálnemu riaditeľovi za to detailné uvedenie a prezentáciu Ja som podnikala veľmi dlho a môžem vám tu povedať, že to, čo potrebujeme, je poponáhľať sa. Naozaj sa poponáhľať je veľa firiem, institú, ktoré čakajú a ktoré zároveň e, skutočne krachujú a nevedia, čo sa stane na druhý deň. Veľký počet firiem každý deň bankrotuje. Teda musíme konať veľmi rýchlo čas skutočne tlačí. To všetko ostatné, áno, je dôležité, ale ten čas hlavne. A potom mladí, mladé firmy, nové firmy. Veľmi dlho eh, a ťažko na úvod môžu preberať na seba rizika. Preto potrebujeme aj dlhodobé opatrenia, aby mladí boli ochotní ísť do rizika v Európe aby boli úspešní aj oni vo svojej kariére. Potom e, je tu isté percento vývozu do iných trhov, napríklad do Číny alebo do Indie. Ale to percento je stále nízke, nepostačujúce. Vidíme aj problémy s duševným vlastníctvom, hlavne v Číne. A problémy s realizáciou patentov v Európe je treba veľmi veľa času, aby ste vôbec dostali nejaké registráciu patentu v Európe. 2,5 miliardy eur ako rozpočet, to je naozaj nepostačujúce pre malé a stredné podniky, ak chceme, aby boli chrbtovou kosťou budúcnosti. Je to naozaj veľmi málo, keď to porovnáme s inými fondami alebo inými nástrojami, ktoré máme k dispozícii. Bez kapitálu, bez k financií, bez prístupu k financiám a to teraz zažívajú naše firmy, tak bez tohto všetkého nemôžeme predávať ani na domácom trhu a už vôbec nie na zahraničnom trhu, ktoré exponenciálne rastú. Kolega Kelly, nech sa páči. Eh, Ďakujem pekne. Kolegovia tu hovorili o kľúčových bodoch, takže nebudem to ďalej rozvázať, ale chcem spomenúť niektoré aspekty z môjho vlastného uhla pohľadu. Prístup k financiám sa tu spomínal. A aj v mojej krajine sú príklady. 95% malých a stredných podnikov hovoria, že banky im sťažujú E, situáciu v porovnaní s minulosťou, pokiaľ ide o pôžičky a 50% z nich už zostalo zamietnuť zo strany bank. Teraz tu máme zvláštnu situáciu v Írsku, pretože tu je, bol tu aj tá finančná podpora a kríza banková, takže vieme, ako tá situácia vyzerá, ale prístup k trhám to je takisto dôležitý e, dôležitá oblasť, napríklad prístup cez internet. A myslím si, že stále viac uh, e, SZČO sa snažia poz, sú to situácie vysporiadať. Vidíme, že pokiaľ ide o obchodovanie s krajinami mimo Európy, to je skutočne veľmi nízko. Takže vidíme, že potenciál zlepšenia je veľký, ale myslím si, že cez víkend som stretol jednu pani, ktorá urobila na internete veľký nákup a kúpila takýmto spôsobom, spôsobom svadobné šaty pre svoju dceru. Takže dúfam, že každý jej povie, že tie šaty sú boli, <laughs> boli dobré, pretože možno, že už nebude takýmto spôsobom kupovať, ale myslím, že predsa je tu potenciál a mali by to podniky využiť. Pol tu hovoril aj o Európskom fonde pre globalizáciu a myslím si, že to je takisto veľmi dôležité. Ja tento fenomén vidím aj v mojej krajine. Veľa peňazí sa jednoducho neuplatnilo tak, ako sa malo, pretože uh, išli do agentúr a neboli, e, neišli priamo na tie účely, kam mali. Myslím, že by sme mali e, z kompenzačného fondu peniaze e, využívať tak, že tí, ktorí prídu o prácu a chcú vybudovať svoje vlastné podnikanie, takže ich týmto spôsobom podporíme. Ak nebudeme tieto peniaze vyžívať tak, tak to budú iba peniaze nesprávne investované. Treba sa sústrediť aj na mladých podnikateľov, aj na ženy podnikateľky, už sa tam hovorilo v minulosti, myslím, že aj tu je veľký potenciál a takisto musíme sa pozrieť na byrokraciu, musíme celkom jasne znamená, že zaťaženie byrokraticky sa znižuje, avšak dôkazy sú také, že sa to nedeje. To znamená, potrebujeme dôkazy o tom, či sa to deje alebo nie a musíme vytvoriť týmto spôsobom určitú dôveru, aby sme to zabezpečili. Pán Lange hovoril, malé, teda stredné podniky, pardon, myslím, že by sme mohli oddeliť malé od tých stredných podnikov tým, že máme, a mali by sme jednu schému štruktúru pre malé podniky a druhú pre stredné podniky, nemali by sme ich nejako spájať, pretože je tam veľký rozdiel medzi tými malými podnikmi a strednými podnikmi a to by sme mali ošetriť z organizačného charakteru. A ešte posledná pripomienka. Pán Benston nevidím v tom, že by sme využívali peniaz daňových poplatníkov na to, aby sme pomáhali podnikom, ktoré sú mimo Európskej únie. Našou zodpovednosťou je pomáhať e, podnikom, ktoré sú v rámci hraníc Európskej únie, aby sme zabezpečili konkurencieschopnosť, e, zamestnanosť a aby sme vytvorili najkonkurencieschopnejší región v svetovom meradle. Až potom, keď sa nám to podarí, môžeme sa sústrediť na podniky, ktoré sú za hranicami Európskej únie. Ďakujem. Ďakujem. A teraz pani Ford má slovo. Ďakujem veľmi stručne. Znižovanie byrokracie, to je hlavná priorita. Ešte by som zašla ďalej ako pán Kile, povedala by som, že by sme mali sa aby sme mali rozlišovať medzi mikropodnikmi a mali by sme ich možno odňať, vybrať z tých legislatívy, ktoré sa týka malých a stredných podnikov. Avšak myslím si, že naša legislatíva nebola overená predtým, než sa začala implementovať, pokiaľ ide o tie mikro a malé podniky, takže tie testy by mali byť urobené predtým, než spustíme novú legislatívu. Ale mali by sme takisto pozrieť, ako by sme tieto mm, ako by sme takto definované podniky stiahli z legislatívy, ktorú máme. A pokiaľ ide o prístup k financiám, to hovorili kolegovia, majú skúsenosti z viacerých eh, štátov, hovoria tu, že treba uvoľniť bankový kapitál a dať k dispozícii požičky pre malé stredné podniky. Ja to podporujem, ale tie nástroje, ktoré máme v kontexte programu SIP, do istej miery to funguje v niektorých krajinách, avšak v niektorých krajinách program SIP je príliš komplikovaný a byrokraticky náročný a krajiny majú vlastné programy, ktoré možno fungujú lepšie ako tento SIP. Tak ja by som navrhovala, že keď sa pozeráme na nové nástroje a pripravíme nové názvy, tak ich treba pripraviť v zjednodušenej forme. Predovšetkým, ak sme ich ešte v minulosti neoverili napríklad e, e, European Savings Bank, sporiteľne, ktoré vlastne požičiavajú malým a stredným podnikom, tie sú takisto označované ako byrokratické, je tam málo informácií v jednotlivých e, jazykách a je tam príliš veľká byrokracia. Pokiaľ je rizikový kapitál, európsky rizikový kapitál rástol, to treba povedať, ale nedie iba o rizikový kapitál, pretože rizikový kapitál sa týka skôr stredných podnikov treba skôr podpor, podporovať financovanie na úrovni peer-to-peer. -peer. A mali by sme sa pozrieť, ako sa to dá zjednodušiť a zjednodušiť byrokraciu práve v týchto oblastiach. Takže teším sa na spoluprácu s kolegami, tak v kontexte kozme, ako aj pokiaľ ide o správu pána Rubika ohľadne týchto tém. Ďakujem. Ako posledný pán Kastil, nech sa páči. Pani Castillo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem aj komisii, aj spravodajcovi. Prišla som trochu neskôr, ale som oboznámená e, s písomnými návrhmi. Sú tu tri aspekty. Komisia navrhuje niečo, čo znamená krok vpred a je pravda, keď hovorí pán Langen, že otázka MSP je tradičná historická téma ale návrh komisie je pokrokom v mnohých aspektoch od zjednodušenia až po financovanie a tak ďalej a tak ďalej. Ale aj tak si myslím, že sú tu tri prvky, na ktoré by sa mala sústrediť EÚ ako na pridanú hodnotu. A to sú problémy, ktorým čelia MSP v Európe. Už sa to tu opakovalo, ale ako rezume sú to podľa mňa tri piliere. Financovanie, teda prístup k financovaniu, administratívne zjednodušenie a harmonizácia. To sú tie tri piliere, na ktoré by sme sa mali sústrediť v EÚ financovanie už budeme mať príležitosť prostredníctvom pozmeňujúcich návrhov, aby sme niektoré veci upresnili. Ako hovorila kolegyňa Fox, je treba rozlišovať medzi rôznymi druhmi firmami a mikrofirmami. K ním by sa malo pristupovať inak. Pokiaľ ide o administratívne zjednodušenie, to je akási hviezdička v úvodzovkách tohto globálneho návrhu Horizontu 2020. A to je rozhodujúce, lebo mnohé pokusy MSP končia zle, tak u stredných, ako aj u malých podnikov, ktorí chcú ísť ďalej, chcú sa zme, zme, zväčšiť, zmeniť na väčšie podniky, napríklad keď niekto má pekáreň a chcel by vytvoriť napríklad sieť pekárne a pokračovať ďalej A teda mala by byť možnosť, aby tam bola akási cesta pre nich, možnosť, aby sa rozvinuli do väčších podnikov a potom harmonizácia. To súvisí predovšetkým s digitálnym jednotným trhom, ktorý je teda jednotný internet a digitálny trh. To je vynikajúca príležitosť pre rozvoj MSP, teda aj malých, aj stredných podnikov. Legislatívna harmonizácia. Nebudem spomínať všetky body, ktoré sme už rozoberali aj v minulosti, aby cezhraničný elektronický obchod a ďalšie otázky sa stali realitou, tak to všetko životne dôležité pre budúcnosť MSP v Európe. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, hovorí pani predsednička. A teraz Pán spravodajca Krojcman veľmi stručne záverom. A ak by potom mohol na 15 minút prísť predsedať, um, pretože ja musím odísť, ale mne naznačili, že vy by ste boli tým správnym. Ďakujem pekne. Pani predsednička, to, čo povedal pán kolega Langen, že či vôbec potrebujeme program, ako taký, to je spochybnenie programu COSME. Tento program sa obmedzuje iba na programy cezhraničného charakteru. A potom je problematicky, či takýto program potom funguje. Takže je otázka, či taký pekár lokálny e, sa bude hlásiť alebo nehlásiť pri COSME. Avšak vzniká tu problém, že všetky tie inovatívne otázky, ktoré súvisia s Horizon 2020, musíme sa spýtať, či program Kosme nie je príliš malý. Takže musíme sa zamyslieť aj nad tým, keď hovoríme o redukcii byrokracii, aby sme dali malým a stredným podnikom možnosť participovať na týchto programoch. To sa týka všetkých oblastí. A takisto, či by nemalo väčší zmysel, keď hovoríme o odburávaní byrokracii, zdefinovať dať konkrétne definície a potom radšej vybrať nejaké peniaze z programu Horizon 2020, aby sme malým a stredným podnikom dali väčšie príležitosti. To je bod do diskusie, o ktorom budeme musieť ešte hovoriť. A to bude pravdepodobne napínajú. Všetko ostatné, čo predložila komisia, je takisto pokračovaním programu SIP, to je úplne jasné, pán kolega Langen Nehovoríme tu o niečom novom. Je to program, ktorý vlastne len pokračuje, ale vždy si uvedomujem, že malé a stredné podniky, pán Rubik to povedal, majú príliš malé kvóty vlastného kapitálu a tam si musíme zamyslieť nad tým, aby sme zabezpečili prístup k financiám k trhom, či by nemalo zmysel to zabezpečiť na úrovni Európskej únie a podporiť to. Je jasné, že tie národné podporné programy by nemali byť týmto spôsobom nahradené. To bude len určitá taká šláčka na torte a Európska komisia preto aj navrhuje, že to musí byť zahraničného charakteru, ale aj to musíme si rozmýšľať tak, aby tento program skutočne bol účinný. Takže to je z mojej strany všetko. Všetky zaujímavé návrhy som si poznačil a budem o nich ďalej rozmýšľať. Budeme mať seminár o, tomto, o tejto téme a tam o týchto problémoch, ktoré tu dnes boli načetnuté, ešte v hĺbšej forme prediskutujeme. Ďakujem. Grazie, la parola... Ďakujem a teraz má slovo Európska komisia. Thank you very much. I, I would... Ďakujem pekne. A ja sa chcem poďakovať všetkým rečníkom, ktorí sa vyjadrili. Naozaj ste hovorili o hlavných bodoch tohto návrhu. Hovorili ste o tom, čo je kľúčové Myslím, že tu nie je žiadna nezhoda, pokiaľ ide o kľúčovú lohu malých a stredných podnikov, mm, pokiaľ ide o význam, ktorý zohrávajú v európskom hospodárstve. Je tu však otázka ohľadne definície. Či tam zahrnieme mm, malé mikropodniky, rozlíšime mm, stredné podniky, niektorí dokonca hovoria, že treba definíciu rozšíriť, ísť až do 500 e, pracovníkov. Takže komisia spustí štúdiu a vypracujeme potom správu o situácii. Ak bude potrebné prepracovať definíciu, tak sme pripravení, ale musí to byť na základe konsenzu. Takže venujeme sa tomu, ale zatiaľ musíme pracovať s existujúcimi definíciami. Kosme a pán e, Kreutzmann to veľmi jasne povedal. E, program Kosme nie je jediný určený malým a stredným podnikom. E, sú tu aj e, prostriedky v regionálnom fonde pre tieto podniky, aj v sociálnom fonde, aj v horizonte 2020, ale predsa len program COSME sa špecificky zameriava na malé a stredné podniky, nadvezuje na CIP a musíme sa zamerať na pridanú hodnotu a to je dôležité. Akú môžeme na úrovni EÚ priniesť pridanú hodnotu malým a stredným podnikom. A všetci rečníci sa zhodli, že môžeme spred... sprístupniť financie, to je pridaná hodnota, a aj zjednodušiť postupy, uľahčiť prístup na trh a e, zlepšiť rámcové podmienky. Prístup k úverom, k financiám. Všetci sa zhodli, že je nedostatok e, likvidity. My už teraz využívame finančné nástroje, ktoré e, fungujú napríklad e, záruky, ktoré financuje fond komisie. Máme viac požiadaviek, ako sme schopní pokryť potom rizikový kapitál, pán Rubik a ostatní majú pravdu. Áno, potrebujeme viac takéhoto kapitálu v Európe. Robíme menej ako pred desiatimi rokmi a je to veľmi dôležitá téma. A preto e, navrhujeme, aby sme sa naďalej venovali rizikovému kapitálu. Zjednodušenie Myslím, že nikomu na tom viac nezáleží ako mne, e, aby sme zjednodušili pravidla. Všetky hodnotenia dopadu musia byť uskutočnené pred novými návrhmi. E, test malých a stredných podnikov je potrebný a dokonca niekedy sme e, navrhli úlavy alebo oslobodenia pre mikropodniky, ale musíme spraviť viac. Musíme najskôr myslieť na tie malé podniky, čiže najprv sa zamyslieť nad dopadom, až potom navrhnú nové pravidlá. Chcem sa poďakovať pani Nibler, pani Ford za to, čo povedali. Naozaj je dôležité, aby sme tu zapracovali zjednodušenie. Prístup na trh. Hovorilo sa, či to má pokrývať jednotný trh alebo aj tretie krajiny. Verejné obstarávanie to je odpoveď pánovu Odimu, to tam e, spadá 17% HDP, ide do verejného obstarávania iba jedna tretina malým a stredným podnikom. USA sú kvóty, v EÚ nie. A ja si kladem tú, tú istú otázku ako vy, prečo nemáme kvóty? E, zjavne kvôli pravidlám e, VTO a Američania majú výnimku a zdá sa, že sa nám darí lepšie ako Američanom aj bez výnimky, takže mali by sme sa nad tým zamyslieť a zajtra komisia schváli návrh ohľadne prístupu k verejnému obstarovaniu v tretich krajinách plus e, reforma smernice o verejnom obstarávaní e, tretie krajiny, tu som pozorne počúval pána Bensona a pána Kellyho, či budeme ignorovať tento rozmer tretích krajín. Myslím, že musíme byť obozretní, pretože tento rozmer a krajiny BRICS budú predstavovať 70 HDP v roku 2030. Nehovoríme o tom, že by sme im mali dať peniaze, ale e, musíme uľahčiť vývoz e, do týchto krajín pre naše podniky. Máte veľa rastu v Brazílii, Číne, Indii, Rusku. E, ja som hovoril o tom kontaktnom mieste IPR v Číne. Takže um, tieto malé a stredné podniky majú väčší záujem o informácie, o možnosti, ale budeme o tom diskutovať. Vedzte, že som si vaše argumenty vypočul. A potom rozdiel medzi Horizontom 2020 a malými a strednými podnikmi. Rozdiel je v tom, že Horizont 2020 o, o, vychádza z výskumu vývoja a inovácií a Časť prosiedkov pôjde aj pre malé a stredné podniky a Kosme sa zameriava pre, na rast v kontexte malých a stredných podnikov. Takže je to zaujímavé a musíme si vyjasniť to prepojenie a bude preto zorganizovaný workshop a ako povedala pána Kreuzmann, bude možné mať aj špecifickú, špecifickú pracovnú skupinu o internacionalizácii kosme a administratívnej záťaži ja nechcem teraz hovoriť veľmi podrobne, lebo budeme mať ešte príležitosť. Iba sa poďakujem všetkým rečníkom. Komisia určite e, bude z... teda komisia zohľadní to, čo ste tu povedali a ja som si istý, že budeme mať program, ktorý doplní možnosti a úsilie a ešte pánovi Langemu. Chcem povedať, že nezačíname od začiatku, od nuly. Máte pravdu, áno, my chceme spraviť viac v tejto oblasti, ale veľa sa tu už spravilo, odkedy bol komisár pán eh, Bangeman od eh, Small Business Act v roku 2008, revízii v roku 2011, potom Erasmus pre podnikateľov, eh, sú tu finančné nástroje, zjednodušenie, internalizácia a tak ďalej. Ja teda to vidím pozitívnejšie, inak by som to asi nemohol robiť, ale samozrejme potrebujeme podporu parlamentu, aby sme boli úspešní. Ďakujem pekne. Ja tu teraz zastupujem pani predsedničku. Ale ja som asi ešte trošku starší ako pán Lange, ktorý má teraz slovo. Ja mám otázku na generálneho riaditeľa. Viacerí hovorili, že by bolo potrebné rozdeliť mikro, malé a stredné podniky, pretože sú tu rôzne podmienky, potreby a mm, aj v oblasti prístupu na trh. E, neviem, môžete jasne povedať, či konečne bude revízia definície? Odpoveď ja som, myslím, na to zareagoval, že uskutočneme štúdiu o definícii, ale aby som to povedal jasne, pán Lange, nechcem tráviť roky diskusiou o definícii a v konečnom dôsledku nič nespravíme pre malé a stredné podniky. Definície sú dôležité, ale ešte dôležitejšie je konať. A správne tu odznelo, že je tu istá naliehavosť. Ja viem, že všetci majú radi definície, ale aby sa 27 členských krajín a tento parlament dohodli na definícii, to nepôjde len tak ľahko. A v konečnom dôsledku, čo e, spravíme s tými 23 miliónmi malých a stredných podnikov, ktorí e, majú problémy? Aby som nadvezala pána Kukoviča, e, je tu istá naliehavosť. Uskutočníme štúdiu o definícii, ale zatiaľ nič nezastavíme a nebude to teda závisieť od e, dohody na definícii. A ešte povieme, že 11. apríla bude pracovná skupina o financovaní, 25. apríla mm, workshop o začlenení e, CIP, potom 9.5. sa bude hovoriť ešte o malých a stredných podnikoch, aj o flexibilite, otvorení. Ja poznám, že e, viacerí nemôžu čerpať z možností, ktoré sú v EÚ. Teraz piatý bod programu malé a stredné podniky, konkurencieschopnosť a možnosti podnikania a okamžite slovo dostane pán Rubik. Ďakujem pekne, pán predseda. Čiže plynulo prejdeme na túto problematiku. Tu ide skôr o medzinárodné rámcové podmienky, ako by sa dali zlepšiť v prípade malých a stredných podnikov. Už e, dlho beží rokovacie kolo z Dauha v kontekste VTO e, a ide o to uľahčiť e, možnosti obchodovania pre malé a stredné podniky. Možno, že by sme mali tomuto dať prednosť a teraz by to v záverečnej fáze naozaj malo byť súčasťou možno, že nie viacstranných, ale bilaterálnych dohôd. a komisia by tu mala byť aktívnejšia. Potrebujeme aj registrér vo VTU, VTO pre všetky pravidla, čo sa týka dovozu a vývozu, pretože pre malé a stredné podniky je ťažké v tejto oblasti uh, Eh, kde je aj veľa korupcie, vedieť, čo je záväzné, čo nie a tu by VTO naozaj mm, mala mať eh, jasné rámcové mm, podmienky a transparentné. A potom eh, otázka financí, tak ako pri programe COSME, pri vývoze je to ešte ťažšie, pretože je tu potreba akreditácie, potom sú tu aj požiadavky na záruky, soft pôžičky, Takže ide tu otázku podpory našich vývozných firiem. Je to úzko prepojené s rizikovým kapitálom a taktiež spolufinancovanie e, tohto rizikového kapitálu predstavuje skutočnú výzvu a malo by to byť akési ťažisko. Po tretie, ďalšie vzdelávanie, odborná príprava. To je jadro, pretože nám chýbajú pracovníci, architekti, e, ale aj poradcovia, pracovníci v oblasti služieb. E, na to treba intenzívnejšie myslieť, e, myslieť aj na problematiku odlivu mozgov. Možno, že by sme sa mali zaoberať aj otázkou imigrácie pretože tu ide o akési premostenie medzi kultúrami a vytvorenie dobrých kontaktov a potom po štvrté, program Erasmus pre mladých podnikateľov. Mal by tu byť zahrnutý medzinárodný rozmer, ehm, niečo na spôsob Erasmus Mundus, aby mladí podnikatelia mohli chodiť po Európe, ale aj po zvyšku sveta, aby naozaj mali motiváciu i sa pozrieť aj na iný svetadiel, môcť navštíviť e, konkrétne miesta, takže malo by to byť e, veľmi aktívne, aktívna výmena a e, na to by mohla pomôcť aj Európska služba pre vonkajšiu činnosť. Potom bod 5, technická podpora, prosím som technických noriem, duševné vlastníctvo, jeho ochrana, to je naozaj výzva pre malé a stredné podniky a mali by sme e, vytvárať siete a klastre zo skupenia. Mali by sme mať jasno v prvom rade v tom, čo už existuje nielen v EÚ, ale aj v iných častiach sveta. E, mali by sme si to zanalizovať, ako e, vznikali a teda inšpirovať sa osvedčenými postupmi, e, vypracovať referenčné hodnoty a tabulky prehľadu, aby sme naozaj mali ten najlepší model v Európe. Veľa sa toho už deje v členských krajinách, v jednotlivých oblastiach, ale aj na úrovni miest Takže e, je tu e, veľa miestnej podpory, možno, že by sme mali podporovať e, twinningové programy medzi mestami, aj zahrnúť tam medzinárodný rozmer, kontakty medzi malými a strednými podnikmi, taktiež medzinárodné zosieťovanie. Tu je taktiež veľa uh, inšpirácie a podoby umožnilo stanoviť nové ťažiska, nové priority. Ďakujem pekne, kolega Rubik. Teraz sa dostávame k tieňovým spravodajcom. Ja poviem, kto to je. Ak tu niekto chýba, tak potom dostane slovo e, ten ďalší za socialistov a demokratov, pani Toja. Máte slovo, nech sa páči. Takže máte slovo. Ak teda vy chcete hovoriť za e, skupinu SAD, tak e, nech sa páči. Ja mám pocit, že som to už aj spravila, hovorí pani Toja. Ja už som sa k tomu vyjadrila pri tej predchádzajúcej správe. Pán Johansson za Alde tu nie je, takže za zelených pán Butikofer tu nie je. Pani Ford, vy tu ste, takže máte slovo a potom ďalšie strany, ktoré by sa chceli k tomu vyjadriť. Takže pani Ford. Pani Ford žiada o momentik strpenia. Dobre, takže ja sa pýtam, kto sa chce vyjadriť spomedzi našich kolegov k tejto správe pána Rubiga. Yeah, you have the floor. Ďakujem pekne. Neviem, či došlo k nejakému nedorozumeniu. Ja som nechcela vystupovať v mene nikoho iného, hovorím vo svojom vlastnom mene. Môžem vystúpiť vo svojom vlastnom mene? Rada by som povedala následovné. Čo urobíme s tou veľkosťou firiem, tie malé, stredné, mikrofirmy? Do akej kategórie, alebo ktorá kategória týchto firiem je vôbec schopná exportovať a ktorá kategória je schopná sa začleniť do sieti a do technických platformiem, pretože tieto platformy znamenajú aj ten transfer skúseností, vedomostí a to je rozhodujúce pre tie najmenšie firmy, ktoré majú určitú víziu. Ďakujem, pán Perio. Vy máte slovo teraz a pani Ford potom. Ďakujem, pán predsedajúci. Chceli ste vedieť od pani Latoja, ale ešte ona vystúpila k predchádzajúcemu bodu, ja vystupujem k tomuto bodu. Ďakujem správodajcovi za to, čo povedal, ale predovšetkým tak spontánne ma napadlo, že minulé na pléne sme hlasovali o využívaní rybolovného fondu a o 10 sa zvýšili európske príspevky do tohto fondu, pretože je tam veľa MSP, ktoré nie sú schopné fungovať v rámci tejto iniciatívy. Je to skutočne veľmi ťažká situácia MSP sú takou sieťou alebo chrbtovou kosťou fungovania podnikov a potrebujeme, aby Európa rástla, aby sa rozširovala. Je potrebné presúvať aj know-how MSP z jednej krajiny do druhej. V niektorých krajinách sú oveľa ďalej, niekde zaostávajú, ale bez pochyby je potrebný tento prechod vedomosti, skúsenosti z jednej krajiny do druhej. Potrebujeme aj adekvátne zdroje, drahý pán riaditeľ. Ale bohužiaľ e, zdroje sú v súčasnosti ešte potrebnejšie ako v minulosti, pretože tieto firmy ich potrebujú ešte viacej a nemajú ich k dispozícii. A potom vzdelávanie, vy ste to správne povedali, keď ste hovorili o Európskom sociálnom fonde, aj o Európskom fonde pre regionálny rozvoj, tak ste povedali, že to potrebujeme, ale nezabúdajme na to a treba sa tomu venovať s väčšou pozornosťou. Práve tento dokument, ktorý budeme schvalovať, je veľmi dôležitý a súvisí to aj s horizontom 2020, ale musíme prepojiť tieto fondy s potrebou, ktoré skutočne MSP majú. Tie firmy, ktoré v súčasnosti nie sú schopné fungovať v týchto ťažkých trhových podmienkach. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz pani Ford. Ďakujem pekne ešte k tým ďalším bodom, ktoré sú v dvoch oznámeniach komisie. Ide o informovanie malých a stredných podnikov a Mnohé malé a stredné podniky sa stiažujú, že tých miest na informovanie je tak veľa, že e, v podstate tie informácie nie sú až tak nápomocné, nie sú relevantné. Takže ja úplne chápem, že komisia chce zjednodušiť e, riadenie, poskytovanie informácií, vyhnúť sa duplicite tam, kde to je možné. Ale musíme sa ubezpečiť, že to naozaj bude fungovať a že teda nevytvoríme ďalšie informačné portále, že to bude cesta nikam, e, budete hodiny vyhľadávať informácie a nejako vám to nepomôže vpred a niektoré členské krajiny, hlavne keď e, pomáhajú v obchodnej oblasti získali skúsenosti hlavne s krajinami BRICS, takže od nich by sme sa mali e, poučiť, pretože to robia často lepšie. Takže aby sme si tu iba niečo odfajkli, ale aby sme naozaj poskytli jasnejšie informácie. A potom otázka o neskorených platieb. Ja som sa zaoberala smernicou e, z tejto oblasti. Istý pokrok tu je, aj keď e, v mnohých oblastiach to znelo úžasne, a, ale nie vždy to dosiahlo svoj cieľ a dokonca jedna firma sa e, vyhla obchodovaniu s malým a stredným podnikom e, kvôli problémom, pretože tu boli finančné e, ťažkosti a nebola dostatočná flexibilita pri spravovaní toku hotovosti. Takže to tvrdo dopadlo na malé a stredné podniky a nepomohlo im to. Takže väčšinou je to komplikovanejšie, ako sa to na prvý pohľad zdá, takže musíme sa ubezpečiť, že naozaj e, pomôžeme a, a opätovne sa tomu venovať. Pýtam sa, či to bolo spravené v Spojenom kráľovstve. E, pani Ford, e, vo Francúzsku tie lohoty kratšie ako v smernici a preto to bolo problematické pre malé a stredné podniky. A teraz sa obrátim na komisiu, ktorá môže zareagovať, ak chcete, a potom e, na záver úplne pán Rubik ako spravodajca. Ďakujem pekne, veľmi stručne, pretože mám pocit, že sme tu už veľa povedali pri prvej správe. Ja vítam túto správu pána Rubika. Podľa nás to jasne e, naznačí postoj parlamentu v kľúčových otázkach, napríklad internacionalizácia, priemyselná politika, regulovanie trhu. E, ja sa chcem poďakovať pánovi Rubikovi, pretože je dôležitým spojencom v tomto boji za malé a stredné podniky. Všetko to, čo povedal, inventár pravidiel VTO, soft pôžičky, mm, odborná príprava, zoskupovania a tak ďalej. E, to je obsiahnuté v programe COSME a bolo to tak aj v CIP. Sú to jednoducho kľúčové priority. A taktiež v odpovedi na tie otázky poviem, že e, rozumieme E, ako dôležité je získavanie informácií pre malé a stredné podniky, ako to povedala pani Ford. A musíme sa vyhnúť tomu, aby sme nezaplavovali malé a stredné podniky mnohými informáciami a v konečnom dôsledku ich budú mať menej ako teraz, pretože ich môžete zahltiť informáciami a taktiež nechceme nič na novo vymýšľať. Budeme vychádzať zo skúseností členských krajín a preto si to uh, mapujeme a potom smernica o oneskorených platbách eh, chcem vám povedať, že podpredseda komisie Tajany napísal list všetkým, všetkým členským krajinám. Smernica by mala byť v platnosti od 15. marca 2013. Verejné, e, verejná správa musí e, splatiť e, faktúru do 30 dní. On napísal list všetkým krajinám, aby nečakali do toho 15. marca 2013, aby to urobili hneď teraz, pretože problém ide je v tom, že malé a stredné podniky sú akýmisi bankami pre E, verejnú správu. To je nepriateľné. Ak teda chceme pomôcť malým a stredným podnikom, tak nejde iba o poskytovanie úverov, ale aj o to, aby verejná správa e, platila faktúry na čas pretože z malých a stredných podnikov sa stávajú akísi bankári. A musím povedať, že niektoré členské krajiny už zareagovali a teda, e, že budú anticipovať napríklad Holandsko a ďalšie krajiny sa na to pripravujú. Je to však veľmi dôležité. A ešte k tomu, čo povedal pán Perilio. Ja s vami úplne súhlasím, áno, sú chrbtovou kosťou e, ekonomiky a musia všetky nástroje ísť rovnakým smerom. Je veľmi dôležité, aby sme mali všetky nástroje, aby tu bola konvergencia. Takže vám môžem povedať, že komisia čaká na všetky odporúčania, na všetky vaše návrhy, ale naše nástroje musia byť jasne zamerané na pomoc malým a stredným podnikom. Všetko to, čo tu odznelo, normy, zručnosti, zoskupovanie, prístup k financovaniu, riešenie, riešenie, šírenie informácií, to, tomu sa už teraz venujeme. Ďakujem pekne teraz, pán Rubik. Ja by som sa chcel poďakovať pánovi generálnemu rejiteľovi, pretože si myslím, že iniciatíva komisie predovšetkým za komisára Tačania, ktorý teda to rámcové podmienky pre dvoch skupinách vytvoril. Myslím, že sa to uberá správnym smerom, ako zabezpečiť to, aby malé stredné podniky, ktoré sa cez internet, cez nové možnosti platieb, cez logistiku, ktorá teraz vznikla na celom svete, ako týmto malým a stredným podnikom zabezpečiť dobrú, dobré miesto v medzinárodnej konkurencii a ide tu predovšetkým o tom, aby sme sa zbavili určitej takej zdráhavosti, mm, angažovať sa na ďalších kontinentoch a preto vlastne tento program Erasmus pre malých podnikateľov, máme tu kapacitu 3000 miest, je to dobrý krok a mali by sme si stanoviť takýto cieľ a možno tu by sme mohli sa poučiť od Číňanom, ako by sme mladých ľudí vyslali ako som napríklad v Sádskej Arábii, tam chcú vytvoriť rozpočet 8 miliard eur, aby aj malé a stredné podniky mohli zakladať svoje pobočky v takých krajinách ako napríklad Sádska Arábia. Môžeme sa teda poučiť od viacerých krajín. Myslím si, že to by mohol byť jeden z tých cieľov, kde my môžeme osloviť mladých ľudí, mladých podnikateľov, dať im možnosti vytvárať nové pracovné príležitosti a keď si uvedomíme, že máme 23 miliónov malých a stredných podnikov v Európe, tak ak by každý z týchto podnikov zamestnal iba jedného zamestnanca, tak by sme na druhý deň už nemali nezamestnaných. Takže tu vznikajú úplne nové potenciály, práve pokiaľ ide o export, pokiaľ ide o nových podnikateľov, chcem sa poďakovať aj kolegyni Fordovej, pretože je veľmi dôležité, aby sme mysleli aj na to, že úspech budeme mať iba vtedy, ak budeme mať služby a tovar a ponúkať ich budeme v takom zmysle, že sa budú kupovať na celom svete. To je vlastne kľúč k úspechu, ako môžeme zabezpečiť zisky malými investíciami a dobrými platmi a tým sa dajú odbúrať aj dlhy jednotlivých členských štátov. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz prejdeme k ďalšiemu bodu pod číslo 6 ide o spolupráce s partnermi mimo našich hraníc v oblasti energetickej politiky, strategický prístup k bezpečným, udržateľným a konkurencieschopným dodávkam energie. A dostane teraz slovo pani spravodajkyňa pani Hercegová. Ďakujem pekne. Pani spravodajkyňa telefonuje. No. Frau Kollegin you have the floor for the next point. Pani kolegyňa, máte slovo k ďalšiemu bodu. Vy ste spravodajkyňa k bodu číslo 6 a nech sa páči, máte slovo. Mohli by ste prosím začať? Prepáčte, Pani Kreutzmann. Bol to urgentný rozhovor, e, volala ma dcera. Pani kolegovia, pokiaľ ide o pozmenujúce návrhy ohľadne správy o spolupráci s partnermi mimo našich hraníc v oblasti energetickej politiky, chcela by som vám povedať, že sme získali čas, pretože bohužiaľ, alebo mm, chvála Bohu, skôr chvála Bohu, výbor AFET ešte pracuje na tejto e, na, tento, na tejto správe a budú na ňom pracovať až do 7. až 9. mája, čiže až do Dňa Európy. Budeme mať dosť času na negociácie a chcela by som sa poďakovať veľkému množstvu pozmeňujúcich návrhov, 172 pozmeňujúcich návrhov. Snažíme sa nájsť kompromisné riešenia pre tieto návrhy v plnej miere. Myslím si, že kolegovia sa ubrali tým istým nás smerom ako vlastne aj ja, takže nie sú tu žiadne veľké konflikty alebo niečo, čo by sme museli zamietnúť. Chcem sa poďakovať e, tieňovým kolegom pani Kavajo, pánovi E, Niky Cavela, ako aj pani Valean. Myslím, že momentálne nie je potrebné povedať niečo viac, pretože nie sú tu žiadne protichodné názory. Čiže budeme sa snažiť kompromisný návrh, aby sme formulovali tento text. Pochopili sme, že potrebujeme integrovanú integrovaný fungujúci vnútorný trh a potrebujeme informácie zo strany členských štátov, treba lepšie urobiť koordináciu s členskými štátmi a myslím si, že parlament bude v tomto zmysle zjednotený, pokiaľ ide o túto smernicu. Vzhľadom na krátkosť času ma skôr zaujímajú návrhy a názory kolegov ako môj vlastný. Ďakujem veľmi pekne. Poprosím pani tieňových tieňových správodajcov, aby sa obmedzili na 3 minúty, pretože o 5. už máme stretnutie koordinátorov. Vyzývam za EPP pani Kavaľo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja by som sa chcela poďakovať spravodajkyni pani Hercogovej za výbornú prácu. O všeobecnosti s obsahom správy súhlasím. Navyše si myslím, že táto správa je veľkou podporou k legislatívnemu k legislatívnym návrhom pani Karin. Predložili sme viacero pozmeňujúcich návrhov týkajúcich sa viacerých problémov, ako napríklad vyváženosť medzi ponukou a dopytom, ako aj vyváženosť medzi krajinami, ktoré sú spotrebiteľské a ktoré sú producentské, medzi priemyselnými a rozvíjajúcimi sa krajinami a takisto aj medzi jednotlivými hranicami Európy. Východná, západná, severná, južná. Na to, aby sme diverzifikáciu krajín pôvodu aby vedeli lepšie rozlíšiť od jednotlivých tranzitných krajín. Chcem poukázať aj na odvolávku, ktorá sa týka technológií a technologickej spolupráce, aby sme tu sú sa sústredili hlavne na dodržávanie štandardov e, s tretiemi krajinami, predovšetkým pokiaľ ide o nové technológie. A nevidím tu žiadny problém alebo nezhodu medzi skupinami a predloženými pozmeňujúcimi návrhami. Teším sa na dobrú spoluprácu a myslím si, že to bude celé veľmi jednoliatá spolupráca, aby sme dospeli k kompromisom. Ďakujem, Leon Kremer. Pani Valian tu nie je, pán Turmes za zelených. Ďakujem pekne, pán predseda. Budem hovoriť po anglicky, pretože to je asi jednoduchšie pre Edith, aby sa dozvedela, čo chcem povedať. Edith, ďakujem za správu. Myslím, že jedna otázka, bolo to aj zdôraznené. Ide tu o lepšiu koordináciu medzi členskými štátmi a lepšia informovanosť, pokiaľ ide o aké sú tu politiky medzi EÚ a Čínou a Indiou, ale v kontexte medzinárodných organizácií, ako napríklad Medzinárodná agentúra pre energiu. Mali by sme sa vyhybať takým situáciám, aby sme mali viaceré členské štáty, ktoré budú obhajovať iné názory bez nejakej koordinácie e, včasnej. Pokiaľ ide o strategickú spoluprácu v oblasti technológií s partnerskými krajinami, myslím si, že by sme sa mali sústrediť hlavne na to, e, čo vlastne, pokiaľ je o objem E, čo predstavujú trhy v budúcich desiatich dekádach. Možno treba tu pomyslieť na nové vyhodnocovanie technológií. Z toho, čo viem, energetická účinnosť, obnoviteľné zdroje energie a všetko to, čo sa týka tra- systému transmisí, teda sieti, ale pokiaľ ide o mikrosiete, to je práve to, kde 75 až 80 eh, trhu celkového bude v budúcnosti. Vieme o uhlíkovej sekvestrácii, dalo sa veľa miliárd na túto problematiku do rozpočtu. Momentálne to sa nehýbe veľmi vpred, nehovorím, že by sme to mali zastaviť, pretláčať túto tému, ale trhy jednoducho sa uberajú skôr smerom obnoviteľnosti energie a tými sieťami a pokiaľ ide o rozvojové krajiny, jeden z aspektov, ktorý by sme, ktorému sme venali venovať väčšiu pozornosť tento rok, OSN vyhlásila tento rok za rok prístupu k energii a je tu proces. Sme, súvisia s tým dve konferencie. Pán Kimon organizuje jednu za OSN a potom ešte je tu po, postup TRIA. Ešte celkom nie je jasné. Pardon, proces RIA nie je celkom jasné, či sa to zlúči, alebo či to budú dva samostatné postupy, ale je tu vynimočná príležitosť na to, aby sme využili to, čo sa tu črtá, aby sme dali jasný signál. Ak rozvojová krajina chce sa zaviazať nejakým e, konkrétnym politikám, tak my ako Európania vám môžeme pomôcť, tak to by sme to mali formulovať, pokiaľ ide o rozpočet, ale takisto aj pokiaľ ide o technickú pomoc, ako napríklad označovanie, minimum, minimálne štandardy. Máme nízkonákladové domy, to je ten koncept, ktorý vznikol vlastne v Európe, takže to je takisto oblasť, ktorú by sme mohli forsírovať. A pokiaľ ide o biopalivá, komisia pravdepodobne predloží, a to čoskoro, faktor ILUK, to znamená, bude tu nepriame aspekt využívania pôdy a bude to vlastne opera, spustí sa to v kontexte legislatívy EÚ a ak chceme, podľa môjho názoru, vytvoriť stabilné exportné trhy e, zo strany rozvojové krajiny smerom do Európy, tak potrebujeme stanoviť e, celkové vyhodnotenie takého životného cyklu týchto biopalív. A to je vlastne aj to, ako to budeme celé vnímať. Biomasa, to sa v minulosti týkalo peletky napríklad, čo sme doteraz používali, tak tie pochádzali skôr iba z Európy. A teraz vidíme, že operátori uhlových elektrární využívajú peletky aj na medzinárodných trhoch. Kanada, Rusko, ale aj Ghana alebo iné africké krajiny. Takže Myslím si, že biomasa ako taká bude s tým súvisieť v budúcnosti celosvetový trh. Ale ak chceme vytvoriť stabilné trhy a ne nejakú politiku stop and go, tak budeme jednoducho musieť označiť aj kritéria udržateľnosti a budeme musieť o tom hovoriť s krajinami tretieho sveta, ako vytvoríme inštitucionálne kapacity. A to nie len na to, aby sme mali nejaké e, zákony pre zákony, ale aby sme ich aj uplatňovali. Pán predseda hovorí bez mikrofónu. Ďakujem pekne. Rada by som Edith poďakovala, a pogratulovala. Je to výnimočná správa, veľmi dobre vypracovaná. A nemáme k tomu veľa čo dodať. Ale len niekoľko bodov by som rada spomenula. Hovoríte o technologických vedomostiach v Južnej a Strednej Európe. Ale čo sa deje na juhovýchodnej časti Európy? V energetickej oblasti sa tam veľa vecí deje v súčasnosti. Preto som urobila niekoľko návrhov na doplnenie, aby sa začlenilo aj to, čo sa deje na energetickom trhu na južnom a juhovýchodnom cipe Európy. Ďalšia poznámka. Zo správy je jasné, že pani Hercogová vždy berie do úvahy a nezabúda na monopoly a na spoluprácu medzi Ruskom a Európou. A moja môj návrh by bol taký, aby sme začali dialog s Ruskom, aby sme zadefinovali tvorivo a recipročne také opatrenia, ktoré by mali za cieľ zníženie toho vylúčenia alebo obmedzenia, ktoré existuje v niektorých segmentoch trhu. Nesmieme ruský trh nechať bokom a preto som predložila aj podmenujúci návrh v tomto smere. E, plyn, ktorý sa vyrába z asfaltových častí, Klód to chce odstrániť. Ale nezabúdajme na tento nový prvok, nový tovar, ktorý prichádza na trhy a ktorý zmenil napríklad energetickú mapu v USA a zmenil aj panorámu cien všeobecne na planéte. Keď hovoríme o tomto bridlicovom plyne, nehovorím, keď hovoríme o tomto aspekte, nehovoríme len o životnom prostredí, ale hovoríme aj o tom, že nesmieme zabúdať, pretože je to produkt v rámci ktorého môžeme spolupracovať s tretimi krajinami. A záverom, vzťahy v energetickej oblasti musia byť predvídateľné, stabilné a potrebujú dlhodobé investície. Preto musíme byť veľmi opatrní, aby sme nemiešali zahraničné vzťahy s energetickými dodávkami. Dank, Ďakujem, pani Del Castillo. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda. Nebudem sa vyjadrovať k pozmeňujúcim návrhom, pretože máme stretnutie koordinátora vo 5. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán predseda. Pán Vidal, Kvadras. Ďakujem, pán predsedajúci. Správa Edith Hercogovej doplňa správu nášho kolegu Karinsa k mechanizmom výmeny informácií o medzivládnych dohodách s tretimi krajinami v oblasti energetiky. Myslím si, že tieto dve správy, keď ich budeme chápať ako celok, nám umožnia dať významný podnet rozvoju skutočnej európskej zahraničnej politiky v oblasti energetiky. Rozvoj takejto politiky musí byť bez pochyby prioritou pre Úniu Spravodajkyňa to uvádza veľmi správne, keď hovorí, že naša obrovská vonkajšia závislosť od dodávok energií to je naša krehkosť a musíme to zmeniť na našu silu, pretože sa stávame najväčším dovozcom energie. Ak budeme hovoriť jednotne, táto krehkosť, táto zraniteľnosť sa môže zmeniť na silu. A to by sme mali urobiť a ak to nebudeme vedieť, tak nebudeme na, dostatočne na výške. Návrh správy je podľa mňa vyrovnaný a aj veľmi úspešný plne zdieľam niektoré body, pokiaľ ide o odvolávky na to, aby sme dosiahli vnútorný trh, ktorý bude plne integrovaný. Energetický trh to je kľúčové, aby sme mali energetickú diplomáciu a tiež, ako hovorí spravodajkyňa, prepojenia a vzájomná závislosť medzi členskými štátmi a solidarita len tá môže vyrovnať náš, našu narastajúcu závislosť od energií z tretich krajín. Nie je ľahké pozmeňovať takúto dobrú správu, ale ja som sa o to snažil a snažil som sa prispieť niektorými vylepšeniami, napríklad Chcel som posilniť aspekt internej koordinácie medzi členskými štátmi, aby sme obhajovali spoločné stanoviská na medzinárodnej scéne, keď sa hovorí o energetike. Tiež som chcel zdôrazniť to, že je potrebné pripraviť stratégie z oči voči krajinám, kde narastá spotreba energie obrovským spôsobom, pretože ide o rozvíjajúce ekonomiky, ktoré narastajú veľmi rýchlo tomu treba venovať veľkú pozornosť. A to, že energetika musí byť kľúčovým aspektom v našich rozvojových politikách. A ja dúfam, že všetky tieto otázky a body pani Hercoková príjme ako pozitívne príspevky z mojej strany, ale v každom prípade by som jej raz pogratuloval k jej vynikajúcej správe. Speaker, Audi, but... Pán Ody, poprosím vás veľmi stručne. Prezident. Ďakujem. Mali problém s prekladom v odseku 20, keď sa hovorí o jadrovej energetike. Slovo bezpečnosť v angličtine safety sa preložilo ako bezpečnosť, zabezpečenie. Veľmi často sa e, robí takáto chyba v písomnom preklade, pretože Oba tieto aspekty spadajú do rôznych kompetencií členských štátov alebo EÚ a rád by som upozornila, rád by som vedel, aby komisia hovorila o starej myšlienke Žaka Delorsa, ktorá sa aj prednedávnom spomenula si pred rekom o vytvorení Európskeho spoločenstva energií. Či to je alebo nie je dobrá myšlienka, aj aby som bol rád, keby nám komisia urobila akési svetové porovnanie, aké ostatné kontinenty, s ktorými konkurujeme, ako riešia problém bezpečnosti energetických dodávok, pretože všetky kontinenty týmto problémom čelia. A či by sme mohli mať takúto sveto, takéto svetové porovnanie a či je to dobrá myšlienka, ako sme mali v minulosti, ale nemáme žiadne technické podklady. Komisia, komisia by chcela odpovedať na túto otázku, na otázku pána Odyho? Yes, Ms. Marquez, you have the floor. Thank you very much. Uh, first of all, please allow... Ďakujem pekne. Dovolte, aby som povedala, že po, vítam pozmenice návrhy. My uznávame význam zahraničnej energetickej politiky, čo sa vlastne má čo má vlastne splniť naše energetické ciele, je dôležité zlepšiť koordináciu, tak medzi členskými štátmi, ako aj pokiaľ ide o všetky ostatné medzinárodné organizácie. To je kľúčové. Vítame to, že tieto pozmeci návrhy prinášajú určitú vyváženosť, nie len pokiaľ ide o spoluprácu s dodávateľskými krajinami, ale aj s ostatnými. Ešte pár bodov, ku ktorým by sme chceli podať do vysvetľujúcu informáciu. Pokiaľ ide o návrh ohľadne vytvorenia právneho rámca, ktorý by vytvoril energetický monitorovací systém, ako viete, už máme systém, ktorý funguje od roku 2008. Táto misia získava informácie, na energetický, z energetických trhov a hlavným cieľom je, aby mm, sme boli informovaní, pokiaľ ide o rozhodovacie procesy. Čiže máme k dispozícii presné informácie, takže treba brať do úvahy, či už niečo je a či to funguje, keď predkladáme návrhy. A ďalšia otázka. V našom vyhlásení komisia vyzvala, aby Európska únia zohrávala kľúčovú úrohu, pokiaľ ide o dohodu dohôd pokiaľ ide o dohodovanie dohôd s tretimi krajinami. Tieto dohody sú tu na to, aby zjednodušili eh, infraštruktúru, predovšetkým pokiaľ ide o regulatórne a právne otázky. Nemá to iný účel, nemá to, nesúvisí to s cenotvorbou alebo s objemom, to sa robí už na obchodnej úrovne. A vo vzťahu k návrhu týkajúce sa energeti- európskej energetickej komunity. Rozvoj spoločnej energetickej politiky je postupný proces a v tomto štádiu, v tejto fáze si nevyžaduje nové inštitucionálne zázemie. V ostatných rokoch sa urobilo dosť na to, aby sme energetickú politiku pomkli na úroveň celoeurópskeho charakteru. To je dosť kľúčový základ na to, aby sme mohli robiť aj konkrétne kroky vo vzťahu k externej dimenzii. Potom sú tu ešte otázky, ako eh, napríklad tie, ktoré nie sú priamo prepojené s externou energiou. Súvisí to s politikou infraštruktúry. O, tu si myslíme, že tieto by mali byť uvedené v konkrétnych správach bez toho, že by sme chceli parlament z toho nejako vyňať. Ďakujem pekne. Ďakujeme za tento sumár. Pani Hercogová, nech sa páči, ak chcete reagovať. Ďakujem pekne, pán predseda. Keď som hovorila o tých pozmeňujúcich návrhoch, Európska únia musí vnímať túto tému ako globálny problém nie sme iba nákupcom na tomto trhu, my takisto máme čo ponúknuť tomuto trhu, tým, keď hovoríme o nových technológiách a transfere vedomostí, know-how. o teňových spravodajcov mám tú istú ten istý názor, ktorý zdieľa moja, že ak budeme držať spolu, tak Európska únia bude mať tú pridanú hodnotu a európska pridaná hodnota ako tá extra úroveň musí byť lepšie rozpracovaná budúcich mesiacoch ja spolupracovať, aby sme našli kompromisné riešenia na znenie textu. Čakáme na EFED, ja som im nechala všetky tieto problematické otázky, pokiaľ ide o medzinárodné organizácie a ich spoluprácu, spoluprácu s nimi. AFED sa tomu venuje. Myslím si, že stanoviska, ktoré získame z výboru DV a IMCO, zlepšia náš vlastný text a, ako som už povedala, Budeme rokovať s komisiou a želáme si vydať celkom jasný signál Európskej rade v tom zmysle, že dať kompetencie na EÚ to neznamená vzdávania sa vlastnej identity a suverenity, ale vytváranie európskej identity. Ďakujem veľmi pekne. Budeme hlasovať u 8. maja Vitre. A teraz skončím túto časť dnešného zasadnutia a Oznamujem, že budeme zajtra pokračovať o 9. Budeme tu mať vypočutie k téme Horizon 2020. Ďakujem.